prvú skupinu Sachrov Fellowship vznikla v Európskom parlamente 40 bojovníkov za ľudské práva sa zúčastňuje a navštevujú dnes našu, naše plenárne zasadnutie sú z rôznych krajín ako napríklad z Bieloruska, Konga, Guatemaly, Iránu, Jordánska alebo Kazachstanu. A navštevujú intenzívny kurz o ľudských právach v Európskom parlamente v Bruseli a v Centre pre demokratizáciu v Benátkach.